Čujúcu do 6. februára zápisnica do 6. februára teda je k dispozícii, sú voči nej nejaké námietky, ak nie sú, tým, týmto je zápisnica z predchádzajúcej schôdze schválená.